Dobré popoludne, kolegovia. ospravedlňujem sa, že začíname maličko neskoro. A máme tu spoločné vypočutie. Právny štát e, v prístupovom procese. Rád by som tu uvítal členom výboru pre zahraničné záležitosti a taktiež výboru LIBE. Toto vypočutie je vysielané na internete a, prístup, a vystúpenia účastníkov diskusie budú dostupné na webovej stránke parlamentu. Máme tlmočenie do všetkých eh, európskych jazykov okrem dančiny, malčiny, chorvačiny a jerskej galčiny. Takže budeme sa sústreďovať na pokrok zaznamenaný prístup, kraj, prístupujúcimi krajinami a taktiež výzvam, ktorí čelia a taktiež sa týka plnenia tzv. Kopenha- kodaňských kritérií. A ehm, plnenie článku 2 vrátanie princípov právneho štátu je zásadné pre krajiny, ktoré chcú vstúpiť do EÚ. Kodanské kritéria sa uplatňujú v členských štátoch aj potom, čo vstúpia do EÚ. No a z praxe sa ukázalo, že monitorovanie plne týchto kritérií po prístupe môže byť trochu komplikované, takže dnes preskúmame naše možnosti posilnenia kapitoly o právnom štáte v prístupovom procese a taktiež ako môžeme posilniť uplatňovanie princípu právneho štátu v súlade s príslušnými článkami zmluvy. Kolegovia, ako vieme, v Európskom parlamente výbor LIBE bol hlavným výborom, čo sa týka určitých spisov súvisiacich s základnými právami a právnym štátom na území EÚ. Máme napríklad postup článku 7 tam sme sledovali situáciu v posledných eh, mesiacoch. Ďalej tu sankčný mechanizmus, ktorý je ustanovený v článku 7, pokiaľ sa vážnym spôsobom eh, porušujú európske hodnoty. Situácia v členských štátoch bola na programe nášho výboru, predovšetkým v súvislosti s týmto článkom 7 a jeho postupmi. Tieto boli spustené eh, v súvislosti s situáciou v Polsku a v Maďarsku. V júni 2018 sa výbor LIBE rozhodol, že vytvorí monitorujúcu skupinu e, pre princípy právneho štátu s všeobecným mandátom, čo sa týka taktiež boja proti korupcie v EÚ a tento výbor mal riešiť špecifické situácie, napríklad na Malte, na Slovensku. A na ďalšom plenárnom zasadaní bude predložený vypracovaný text tohto výboru. My sa zaoberáme možnými porušeniami našich európskych hodnot, ktoré sú stanovené v článku 2. V roku 2016-2018 sme vydali dokumenty, ktoré e, vyzývajú k vytvoreniu stáleho mechanizmu EÚ na ochranu demokracie, základných práv a právneho štátu. Budeme naďalej posilňovať rámec právneho štátu a sme veľmi radi, že naše že pozvanie prijali zastupcovia napríklad Rady Európy, akademické obce, občanské spoločnosti. Teším sa na názory vás všetkých na túto tému aj na našu diskusiu, ako som už povedal na úvod. S veľkou radosťou oznamujem, že s nami spolu predseda tomuto výboru pán Javier Couso, ktorý je e, predsedom výboru pre zahraničné záležitosti. Spanish, you... Ďakujem, budem hovoriť po španielsky, nasadte si sluchadle. Bueno, también desde la Comisión de takisto v mene výboru pre zahraničné veci by som vás takisto chcel privítať na tomto spoločnom vypočutí výboru AFET a výboru LIBE. Toto zasadnutie, ktoré tu dnes budeme mať, je naozaj vo veľmi hodnom dome tu prichádza, dobe tu prichádza, pretože e, výbor AFED vysiela dve delegácie do e, krajín Západného Balkánu. Jedna pôjde do Kosova a druhá do Albánska a do bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko. E, toto všetko sú kandidátske krajiny a Kosovo je možným kandidátským štátom. Srbsko a Čierna hora sú jediní kandidáti, ktorí sú zatiaľ už zatiahnutí do prístupových rokovaní, zatiaľ čo Albánsko a bývalá Slovenská republika Albánsko, pardon, Macedónsko dúfajú, že sa stanú kandidátskymi krajinami tento rok. Teraz by sme sa mali venovať poprvé tomu zásadnému a to je uh, sledovaniu právneho štátu, kontrole právneho štátu v týchto štátoch, takisto aj eh, dôsledkom, keby to nebolo eh, keby, e, keby to nefungovalo. Takže pokiaľ ide o krajiny Západného Balkánu a takisto ich vzťahy s Tureckom, tu máme veľký, veľké e, obavy, pretože sa snažíme zabezpečiť na vysokej úrovni stretnutie, aby sme mohli osvetliť tú situáciu a prediskutovať e, o, o možných politických cestách, aby sme sa vyhli e, rôznym omeškaniam v e, týchto rokovaniach. Naviac tu máme teda ešte aj kolegu Moraesa, takže on vám o tom poinformuje. Ďakujem, pán Kouso. A teraz môžeme uviezť náš prvý panel expertov. Začneme pánom Kristianom Danielsenom, ktorý je generálnym riaditeľom z DG NIR a taktiež je tu dnes s nami pán Gianni Perkiccio, ktorý je predsedom Benátskej komisie Rady Európy, ale ako prvý bude hovoriť pán Danielsen. Máte slovo na 10 minút. Ďakujem, pán spolupredseda. Spolupredseda, môže to tak povedať? Vážení členovia dvoch výborov, dámy a páni, som veľmi rád, že vám dnes môžem niečo povedať o téme, ktorá je jasne zakotvená v našom vzťahu s krajinami, ktoré sú na ceste k pristúpeniu do EÚ. Právny štát je zásadnou časťou tohto procesu. Ja vám vysvetlím prečo. O tom budem hovoriť v prvej časti a v druhej časti môjho príspevku budem hovoriť o našom strategickom prístupe e, v, tomto, v tejto súvislosti. Právny štát je zásadným prvkom tohto procesu, pretože Európska únia je založená na právnom štáte, ktorý je jasne zas, zakotvený v našich európskych zmluvách a členské štáty sú povinné plniť princípy plavného štátu. Článok 39 hovorí o tom, že tento e, princíp musí byť plnený e, pristupujúcimi krajinami. Týka sa to všeobecných e, hodnôt a princíp právneho štátu to je jedna z týchto hodnôt. Je to zakotvené aj v kodanských kritériách ktoré stanovujú povinnosť mať stabilné inštitúcie, ktoré zaručujú dodržovanie princípov právneho štátu a demokracie. Takže občania na Balkáne, ktorí si iste želajú žiť v krajine, ktorá je demokratická, stabilná, kde je nezávislá justícia a kde sa, de, sa politická zmena e, vykonáva prostredníctvom e, slobodných volieb, tak tým môžem povedať, že, sa, že bol zaznamenaný jasný pokrok. Máme tu samozrejme ešte posolstvo konfliktov na, v tomto regióne. No ale bohužiaľ v niektorých prípadoch dochádza k stagnácii alebo aj k zhoršovaniu situácie. Takže ešte naďalej sú potrebné veľké reformy, aby bola posilnená demokracia a je treba vykonať reformy právneho štátu. Aký má strategický prístup Európska komisia k tejto téme? Od roku 2012 v rámci predprístupových rokovaní uplatňujeme nový prístup, vychádzame z toho, čo sme sa poučili v prípade predchádzajúcich rokovaní a aby sme ukončili rokovania, tak vždy musíme mať záznam o robustnom pozitívnom postupe. Musia byť vypracované detailné akčné plány Ďalej tu máme kapitoly 23 a 24, ktoré sú zásadné v tejto súvislosti. Máme tu e, predbežné ukazovateľa, referenčné hodnoty a taktiež konečné referenčné hodnoty, ktoré treba dosiahnuť. Ďalej sú tam zastanovené záruky, napríklad pri e, pozdržaní implementácie akčných plánov. Komisia môže v takomto prípade sa rozhodnúť pozastaviť práce na technických e, častiach rokovaní alebo na iných kapitolách a v prípade vážneho porušovania základných práv Európska únia môže úplne pozastaviť proces rokovaní. Taktiež sme zistili, že je zásadné hovoriť najskôr o prioritách, o základných veciach. Takže v praxi to znamená, že je treba sa sústreďovať na zásadné veci, ako napríklad právny štát, a tým pádom sa chrbtovou kosťou našej e, politiky rozšírenia e, stali práve základné hodnoty. Potrebujeme vidieť e, existenciu demokratických, stabilných inštitúcií a taktiež napríklad konkurencieschopnosť je taktiež jasnou prioritou. Európska únia je najväčším darcom v tomto regióne, takže máme aj finančnú páku, minulosti rozpočet IPA predprístupového, nástroja predprístupovej pomoci mal rozpočet 11,5 miliard a návrh pre roky 2021 až 2027 tam rozpočet bude 14,5 miliardy. Takže máme k dispozícii veľkú finančnú obálku a tieto prostriedky sú využívané na riešenie predovšetkým tých zásadných aspektov, napríklad čo sa týka e, posilnenia demokratických inštitúcií. No a taktiež sankcionujeme nedostatok reforiem a chceme posilniť financovanie občianskej spoločnosti tým, že sa presmerujú e, tieto prostriedky v prípade neplnenia e, stanovených cieľov Napríklad e, v minulosti veľa prostriedkov bol napríklad presmerovaných na posilnenie princípov právneho štátu. Od roku 2015 uplatňujeme novú metodiku, čo sa týka napríklad merania pokroku, podávania správ, aby sme mali kompatibilnejšie e, línie v našich dokumentoch. Taktiež poskytujeme usmernenie, ktoré musí byť presnejšie. No a týmto spôsobom dosahujeme väčšiu mieru transparentnosti v celom tomto procese. Z politického pohľadu pre dotknuté krajiny je to veľmi dôležité, pretože je dôležité diskutovať na základe konkrétnych správ. Taktiež sa tým umožní lepší dohľad všetkých zúčastnených stran. Čo týka kapitol 23 a 24, tak tam poskytujeme presné úsmernenia ohľadom toho, čo očakávame. A v februári 2018 Európska komisia urobila konkrétny záväzok voči európskej budúcnosti regiónu Západného Balkánu. Máme teda našu balkánsku stratégiu. Európska únia skutočne je odhodlaná podporovať tento región. Chce ponechať jeho vstupné dvere do EÚ otvorené. Ale prístup do EÚ, toto nie je nejaký biankošek a skutočne je treba urobiť racionálne kroky, je treba dosiahnuť skutočne transformáciu, čo sa týka napríklad riadenia, ekonomických reforiem, právneho štátu, ale v neposlednom rade aj napríklad otázky zmieru. Sofiské vyhlásenie po tvrdilo odhodlanosť členských štátov na všetkých e, úrovniach podporovať e, sociálne, politickú a ekonomickú transformáciu tohto regiónu. No a čo chcem v tejto súvislosti zdôrazniť? To máme teraz e, princípy, ktoré budeme uplatňovať, budeme viac spolupracovať napríklad na úrovni európskych agentúr, na úrovni Europolu, Eurojustu a tak ďalej. A taktiež máme e, väčšiu sadu monitorovacích nástrojov, napríklad čo sa týka oblasti súdnictva, budú sa zbierať údaje e, na základe ukazovateľov, spolupracujeme s Radou Európy a taktiež čo sa týka oblasti organizovať zločinu korupcie. Tam máme projekty spolupráce, kde sa e, monitorujú kroky v tejto oblasti. Taktiež budeme viacej podporovať nezávislé médiá, občianskú spoločnosť, vrátanie Európskej nadácie pre demokraciu. Často e, si takéto kroky vyžadujú veľké investície, ale my postupne prechádzame k spolupráci v tejto oblasti, k spoločným projektom, napríklad projekt, ktorý Nemecko a Európska komisia spolu financujú. Máme tu e, Holandsko, Taliansko, Nemecké konzorciu, ktoré implementujú tento projekt. A týka sa to e, posilnenia hraníc v kontexte organizovaného zločinu. A toto viedlo skutočne k najväčšej operácii e, skonfiškovania drog v nedávnej histórii. Bolo tam 20 tón hašišu za 20 miliónov eur a príslušné osoby boli aj zatknuté. Takže skutočne máme pevnejší a prísnejší rámec než v minulosti a máme tam prísnu kondicionalitu. Taktiež každá krajina musí vykonať konkrétny krok, aby splnila stanovené kritéria. No a naša spolupráca v tomto regióne je intenzívnejšia než kedykoľvek predtým a prostredníctvom eh, balkánskej stratégie Chceme vytvoriť živnú pôdu pre úspešnejšie reformy v oblasti právneho štátu, ale teraz je to na tomto regióne. Musí splniť svoje záväzky v tejto oblasti, musí ukázať svoju odhodlanosť a politickú vôľu. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz tu máme predsedu Benátskej komisie pána Janeho Bukikia. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, dôležitosť právneho štátu ako hlavnej teda meritko v prístupovom procese už musí byť základom, pretože Európska únia je komunitou práva, alebo tie krajiny, ktoré budú rešpektovať európske právo a budú ho dobre implementovať, len tie sú hodné za členov. A keď komisia prepravila kontrolný zoznam právneho štátu, ktoré do určitej miery obsahuje jednotlivé aspekty právneho štátu, a tento zoznam je veľmi hodnotným zoznamom, keď sa určuje alebo posudzuje právny štát, pričom pomocou neho sa dá urobiť naozaj skutočný, transparentný a hodnotný No, analýzu právneho štátu a nie je to téma, ktorá sa týka čisto len justičného systému. Vyžaduje aj to, aby administratíva konala na báze práva a zákona a nie, dobro, nie svojvoľne. A sú tu minimálne požiadavky pre proces zákonodárny a tvorby zákonov, ale v tom čase, ktorý mám v dispozícii, by som sa sústredil na nestrannosť súdov ako kritický tý základ právneho štátu. Toto je dôležité nielen kvôli bežné súdy, ale čo je ešte dôležitejšie pre ústavné súdy. Ústavné súdy zohrávajú dôležitú úlohu pre vytváranie právneho štátu v niektorých kandidátskych krajinách. Politici často majú tendenciu atakovať, keď mm, keď rozsudky nie sú vítané tým, ktorí majú moc. A ja sám som takisto musel brániť gruzinské, turické aj iné ústavné súdy v Európe aj mimo Európy proti útokom samotných vlád a prezidentov. V súčasnosti v Európe stále viac sme konfrontovaní s populistickými tendenciami, ktoré e, hovoria, že výhra vo voľbách im dáva možnosť e, viesť štát tak, ako chcú, bez obmedzení. A tento mentalita, že víťaz berie všetko, je nebezpečná pre právny štát. Ústavné súdy sú, sú inštitúcie, ktoré musia dosiahnuť rovnováhu medzi právom väčšiny a ochranou menšín a musíme podporiť ich tejto úlohe. Pokiaľ ide o poriadku na súdoch, tak na Európy ako aj EÚ už od pádu berlínskeho múru dosiahli veľké úsilie v posilnení justičnej e, e, sektora v strednej a východnej Európe, ako aj v Turecku. Ale musíme uznať, že v niektorých krajinách výsledky, ktoré sú dosiahnuté, boli, boli sklamaním. Justícia sa ukázala byť sektorom, ktorá sa veľmi ťažko reformuje. Ako môžeme vysvetliť, že 30 rokov po páde komunizmu je situácia v justícii v niektorých postupných komunistických krajinách e, ešte stále necháva veľké očakávania. A musíme predovšetkým uznať, že to nie je predovšetkým kvôli tomu, že by boli zlé pra, eh, predpisy alebo zlé zákony. Všetky tieto demokracie majú zákontvenú nezávislosť súdnictva vo svojich ústavách. A, a je stále ale priestor na zlepšenie aj na ústavnej úrovni a my v Benátskej komisii pracujeme hlavne tvrdo, aby došlo k takémuto zlepšeniu. Ale vo všeobecnosti pravidlá nie sú sú oveľa horšie, sa, sam, nie sú horšie ako v západnej Európe a samotný problém neleží v samotnom, v samotnom zákone. Právna kultúra krajiny a mentalita vykonávateľov práva je oveľa dôležitejšia než samotné predpisy že keď e, začala reforma v 90. rokoch, e, možno sme podcenili dôležitosť mentality, alebo sme si mysleli, že mladšia generácia, aj mladí právnici automaticky e, budú rozvíjať takú mentalitu, ktorá bude v súlade s právnym štátom. Tiež sme podcenili neochotu politikov akceptovať že nezávislé súdy môžu prijímať rozhodnutia, ktoré môžu byť proti ich službe vlády. A okrem toho justičné, alebo justícia je súčasťou demokratického štátu. Súdy sú, sa zodpovedajú spoločnosti a táto zodpovednosť e, sa musí odrážať aj v zložení justičných e, rád, súdnych rád, ktoré musia obsluhať aj určitú súdnu, e, súdny prvok, ale aj mať určitých lajkov, aby sa tento orgán nestal len motorom pre korporátne záujmy. A keď, budeme, keď sme pripravovali tieto predpisy, potrebujeme rovnovážny prístup, nesmie odmietať eh, zodpovednosť. Teda eh, doba výkonu súd, práce sudcu až do dôchodku Eh, možno by mohla byť eh, podrobená určitým výnimkám, tak ako sa tomu došlo v Albánsku. Po mojej prezentácii si vypočujeme aj prezentáciu o Albánsku, kde, je široko rozvetvená korupcia jednoducho si vyžiadala výmenu sudcov. A Venecká komisia akceptovala túto potrebu Um, aj za báze dostatočných záruk a bez nášho pozitívneho, eh, pozitívnej analýzy by albánske eh, súdy sa k tomu nikdy neodhodlali. Potrebujeme jednoducho naozaj dobrý prístup, ktorý odráža rovnováhu medzi nezávislosťou a zodpovednosťou. A zodpovednosť medzi rešpektovaním medzinárodných noriem a potrebou upravovať si pravidlá podľa toho, aká je situácia v príslušnej krajine. A chceme zabezpečiť, aby predpisy a pravidlá fungovali v praxi, musíme naďalej podporovať eh, podporu Rady Európy a to, čo presadzuje aj Európska únia, teraz rozvíjať ďalej súdnictvo v, kon- v kandidátskych krajinách, tak aby prijímali rozhodnutia a rozsudky v súlade s medzinárodnými normami. A napokon nesmiem zabudnúť aj na ostatných aktérov v justičnom systéme, vo sektore, konkrétne prokurátorov a advokátov. Prokurátori naozaj môžu byť represívnym nástrojom vlády, ale zároveň môžu byť aj jedinými aktérmi, ktorí môžu konať proti zneužitiu tými, ktorí sú pri moci, to znamená boji proti korupcii v politickej triede je dôležité priniesť prípady pred súd a brániť tých, ktorí naozaj boli nesprávne prenasledovaní, stíhaní. Musíme zabezpečiť, aby eh, pri, aby sa nestali nepriateľmi štátu, tak ako je to napríklad v prípade Turecka sudcovia aby keď to zhrniem, tak e, právny štát musí byť kľúčovým prvkom v rozhodnutí o tom, že či prijavíme krajinu za člena Európskej únie. A toto nikdy nebude jednoduché rozhodnutie, keďže situácia v tejto otázke je na, nikdy nie je čierno-biela. On the one the European Union should use the leverage Európska únia takisto musí využiť aj tú páku prístupového procesu na tlačenie krajín k tomu, aby dosiahli čo najväčší pokrok v právnom štáte, koľko sa dá. Na druhej strane tá perspektíva členstva musí naďalej byť e, ozajstná, tak aby sme e, ich e, neodradili od, od budúcného členstva. A je treba vysvetliť týmto krajinám, že musia reformovať súdny systém nie kvôli tomu, aby uspokojili Európsku úniu, ale že to bude pre prospech im všetkým. Ďakujem pekne za pozornosť. Takže teraz budeme hovoriť o tejto téme a mám tu radosť, že môžem dať slovo Teovi Jakobsovi, ktorý, to ako, ktorý je pozorovateľom na medzinárodnej úrovni organizácie OMI a táto organizácia pomáha albánským úradom pri e, justičnej reforme a taktiež podporuje proces opätovného hodnotenia. Pán Jakobs, odozdávam slovo maximálne 10 minút. Nech sa... Thank you, Mr. Mr. First... Ďakujem pekne, pani podpredseda, Ďakujem pre všetkým, by som sa chcel poďakovať za pozvanie, e, že môžem tu byť na dnešnom fóre a vyjadriť alebo podeliť sa sami o to, čo zažívame každý deň. My ako medzinárodní pozorovatelia v rámci medzinárodného monitorovacieho programu, to je pre nás určité privilegium, že môžeme byť svetkami naozaj bezprecedentného e, zážitku, ku ktorému teraz dochádza, alebo dianiu, ku ktorému dochádza v Albánsku s podporou medzinárodného spoločenstva, aby sme zaviedli právny štát správnym spôsobom v tejto krajine. Preto som veľmi rád, že tu môžem byť a môžem e, zastupovať kolegov. Robil som si nejaké slajdy, ale nebudem vás zahrňať množstvom informácií, nebojte sa. Prvá vec je otázka, ako, aká je situácia albánskeho súdnictva a jeho, toho, jeho hodnotenia. Predbežné hodnotenia. Pokiaľ ide o just, albánske just, e, súdnictvo, nájdete tri e, hlavné prvky. Rozšírená korupcia, nedostatok nezávislosti, politický vplyv a napojenie na organizovaný zločin a kriminálne zločinecké skupiny. A kľudne môžete doplniť aj štvorku, to je rozpráva o právnych schopnostiach a kapacitách. A keď to všetko zhrniete, tieto charakteristiky, tak je v tom albánskom prípade jasné, že občania Albánska e, sú e, čelia zlyhávajúcemu systému spravodlivosti a to je e, to, ak sa niečo volá právny štát, tak určite nie je, ak, ak, ak sa auto volá prijavný štát a nefunguje, tak asi nie je dobre pripravené na výkon svojej činnosti. A rozhodnutie bolo prijaté, že sa spustia pred, eh, prihodno, predvyhodnocovacie eh, systémy hodnotenia ehm, sudcov a justičného systému v Albánsku a niektorých eh, právnych poradcov. Ciele tohto hodnotenia boli uvedené v Albánsku sa týkajú aj článku Avanskej ústavy. To systém by mal zabezpečiť e, správne fungovanie právneho štátu, nezávislosť e, justície, ako aj založiť, opätovne obnoviť verejnú e, dôveru a dôveru v tieto inštitúcie. Toto sú naše ciele rozsah tohto hodnotenia. Keď sa vrátime späť k môjmu prvému slajdu, keď som ešte vám ukazoval, že tie nedostatky, ktorým eh, čelíme, alebo ktoré sa, na, ktoré sa nachádzajú v albánskom justič, albánskej justícii, nie je veľkým prekvapením, že aj rozsah toho nášho hodnotenia sa sústreduje na tri hlavné kritéria. Jedna vec je posúdenie aktív, potom po vyhodnotenie toho pozadia a potom po tretie vyhodnotenie odbornosti. A keď prejdeme cestou, čiže e, hodnotenie toho ak, tých aktív, môžeme to znižiť na otázku takú, že či tie aktíva, ktoré majú sudcovia, prokurátori a právni poradcovia, či sú v súlade s finančnými prostriedkami, ktoré môže súd e, dostatočne odôvodniť a vysvetliť a tuto sa snažím skrátiť, ale toto je tá hlavná otázka, pokiaľ ide o hodnotenie a aktív. A to vyhodnotenie, posúdenie pozadia sú nejaké prepojenia medzi týmto súdom a kriminálnymi a organizovanými skupinami organizovaným zločinom a otázka odbornosti, že či súd naozaj je schopný vykonávať, alebo ten príslušný súdca je schopný vykonávať svoju prácu ako súdca, alebo prokurátor, alebo advokát. Toto sa vlastne je na báze 8 prípadov, ktoré sú e, pred kladá samotný sudca a piatich prípadov na báze, e, ktoré sú mu pridelené a na kto vlastne vykonáva toto hodnotenie. Sú tu tri eh, hodnotiace oddelenia. Jednak je tu nezávislá kvalifikačná komisia, tam sú 12 komisári. V štyroch paneloch sú rozdelení po troch eh, a menia sa podľa prípadov. Majú mandát na 5 rokov, ktorý by sa mal teda ukončiť v júni 2022 je typické, že tento orgán funguje ako investigatívny orgán a v závere investigatívy alebo šetrenia sa z výsledky zdieľajú so sudcom a dajú sa potom po, tam sa dá potom posunúť bremeno z záťaže. Čiže ak sú nejaké problémy, ktoré sú identifikované v dôsledku vyšetrovania, tak tento e, sudca alebo tento právnik bude pozvaný, aby vyjadril svoj dôkaz, svoje stanovisko, aby akoby vyvážil ten, e, tie predväčné výsledky šetrenia, vyšetrovania. A táto komisia kvalifikačná funguje ako keby súd, prvostupňový súd, alebo prijíma rozhodnutie o tom, že či je niečo prípustné alebo nepripustné, či je, alebo potvrdí, či je potrebné už e, to posúdiť na, na druhý stupňový súd a podobne. E, druhá, druhý orgán v tomto scenári sú dvaja verejní komisári. Títo zastupujú, ako som povedal, verejný záujem a môžu sa um, namietať rozhodnutia, ktoré urobia nezávislá kvalifikačná komisia a môžu to urobiť po odporúčaní medzinárodných pozorovateľov alebo to môžu robiť eh, ex officio. Len by som chcela spomenúť, že členovia týchto rôznych eh, hodnotiacich orgánov boli volení eh, parlamentom. A tretím orgánom je osobitná odvolacia komora. To je komora, ktorá pozostáva zo siedmých eh, súdcov, ktorí majú mandát na 9 rokov. Sú súčasťou ústavného súdu a pracujú eh, po prijatí odvolania alebo keď eh, samotný súdca nie je spokojný s výsledkom vyšetrovania a rozhodnutím súdu po, môžu tiež sa odvolať. Toto sú tri eh, národné inštitúcie, ktoré pracujú v tejto oblasti. Na k tomu je ešte medzinárodný dohľad. Medzinárodný komunita spustila tzv. medzinárodnú monitorovaciu operáciu, kde 8 medzinárodných pozorovateľov z, pracuje 8 z nich a máme ešte podporu asi 60 pracovníkov. Podporujeme ten proces prehodnotenia, monitorovaním a vykonávaním dohľadu nad celým procesom. To znamená, tak v vyšetrovacej fáze máme bilaterálne stretnutia aj s našimi komisármi, neusmerňujeme ich, ale pomáhame im v určitých úsmerneniach v tom vyšetrujúcom procese Počas tejto fázy môžeme um, vydávať určité zistenia alebo aj odporúčania, ak si myslíme, že rozhodnutie, ktoré bolo prijaté nezávislou komisiou, nie je to najsprávnejšie alebo práv nesprávne, tak môžeme tiež tomu prispieť. Tiež prispievame určitým výsledkom, ale my ako taký nemáme, neprodukujeme samotný výsledok, ale my sme tam a keď sa pripravuje rozhodnutie alebo rozsudok, my ho môžeme pripomienkovať. A teda medzinárodní pozorovatelia nie sú tam len na to, aby sedeli a dívali sa, ale my môžeme aktívne prispievať a byť zapojení do tohto hodnotiaceho procesu a aby sme to mohli urobiť, máme prístup ku všetkým údajom a dokumentom, ktoré sú potrebné na výkon našej úlohy. A môžem vám povedať, že e, súkrom je, alebo dôver, dôvernosť je určite nie, nie je z, z, zvyčajná alebo mne, pretože my takúto hodnotenie nerobíme len nejakú takú povrchovú prehliadku, ale my naozaj, e, e, naozaj ideme do veľkej hĺbky, čím vlastne cudca stráca akékoľvek súkromie. Ďalej, pokiaľ ide o výsledok tohto procesu hodnotiaceho, a chceme zdôrazniť skutočnosť, že tento proces naozaj ide hlboko, tak zatiaľ na, prvom, na prvom stupňovom súde sme urobili 111 prípadov, 18 na odvolacom súde, potvrdili sme 48 e, a prepustených bolo 46, čiže polovica pol ľudí, ktorí boli v tomto procese hodnotenia, e, bola prepustená, čo je dosť hlboký zásah. 17 samot odišli a tieto rezignovali svoju funkciu Takže aby som vám urobil určitý obraz o tom, ako je to v teréne, ústavný súd, ktorý pozostával z deviatich ľudí, deviatich sudcov, len jeden z nich bol potvrdený v úrade, osem ďalších bolo prepustených. Tiež najvyšší súd, tam by malo byť 18 sudcov, len traja boli potvrdení opäť v úrade, 15 boli, museli odísť. Len aby som zdôraznil, akú dôležitú úlohu tá, toho, tento hodnotiace cvičenie. Teraz, eh, čo sme sa poučili eh, proces hodnotenia, ak chcete dôkladným spôsobom ho urobiť, vyžaduje si naozaj veľmi dobrý právny rámec, No, pretože keď skúmate justíciu, pričom justícia je jedno z troch pilierov demokracie, takúto hodnotenie nerobíte len tak na báze nejakých vyhlášok, ale musí to byť naozaj e, zakotvené v ústave a vaše hodnotiace orgány musia byť, či preverovacie orgány musia mať dostatočné aj investigatívne právomoci, aj mať právomoci zasahovať a vykonávať. Národné orgány by mali byť tými motormi ale je dôležitá aj medzinárodný dohľad, lebo tento prí, proces sa vlastne deje na báze v podstate práce s papiermi, ale potrebujeme ľudí, ktorí naozaj, domácich ľudí, ktorí vykonajú prácu v teréne, skúmajú veci, ale medzinárodná prítomnosť je určite odporúčaná. A keď chcete urobiť e, sú tam na to, aby aj pomáhali a tiež aj možno, že sa postavili za tie zistenia domácich pracovníkov. Ďalej, celý tento proces si vyžaduje množstvo času a potrebuje veľmi dôkladnú prípravu, nielen čisto prevádzkového charakteru, aby bolo dostatok eh, aj priestorov, aby sme mohli štandardizovať kritéria, na základe ktorých budete preverovať osoby, pretože v tomto scenári sme nemali nič pripravené, museli sme začať od začiatku a teda preto doporučenie do budúcnosti znie tak, že je potrebné počítať s dlhou fázou prípravy. Dôležité je tiež eh, mať komunikačnú stratégiu, musíte tu ten proces vysvetľovať, musíte informovať občanov o tom, v čom spočíva tá previerka. A ešte dôležitejšie je to, že treba im povedať, o čom tá previerka vlastne nie je pretože niekedy vyspudzujete nadmerné očakávania a preto je potrebné na tú komunikáciu naozaj dbať. Ďalšia vec. Uvedomili sme si, že je potrebné mať dispozícii pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať na medzinárodnej právnej spolupráci. Nie je to trestné vyšetrovanie. My máme na tomto poli celý rad nástrojov, ktoré sa používajú na medzinárodnej scéne, ale my potrebujeme všetky pravidla, ale aj pre túto konkrétnu situáciu, takže musíme zaviesť tiež nápravné opatrenia skôr, než začnete so samotnou previerkou ako takou. Ospravedlňujem sa, že som prekročil ten môj vyhradený čas. Toto boli tie najdôležitejšie veci a závery naše preverky, ktorú som vám chcel povedať. Ďakujem pekne a teraz ideme do tretej časti eh, tohto vypočutia. Ako som vám povedal, je to viacej k eh, samostnej eh, samotnému vstupu a takisto k dodržovaniu právneho štátu. Prvým e, z rečníkov je pán Marko Kmezič, ktorý pochádza z Univerzity v Grace v Rakúsku z Centra pre juho-východno um, európske štúdie. Nech sa páči, pán Kmezič, máte maximálne 10 minút. Thank you, co-chairs. Ďakujem pekne, pani spolupred Pán predseda, vážení pani poslanci, dámy a páni, my sme si teraz vypočuli, že podmienky pre právny štát sa neustále aktualizujú, avšak dopad je obmedzený a zdá sa, že namiesto posilňovania demokratických inštitúcií demokracia ako keby na Západnom Balkáne úplne ustupovala transformácia je veľmi pomalá a nie je teda vôbec tu pozitívny výstup. Bohužiaľ, toto začalo po zahájení rokovaní s Európskou úniou o budúcnosti eh, európskych vstupov. Takže eh, ako sa môžeme z tohto poučiť? Aké doporučenie môžeme poskytnúť v tejto súvislosti. Ja by som sa zameral na tri doporučenia, alebo teda na tri skupiny doporučení, ako doľadiť nástroje EÚ, pokiaľ ide o monitoringu a benchmarkingu a reportingu. A po druhé, ako doľadiť finančnú podporu pre krajiny eh, tohto regiónu, čiže zohľadňovať eh, dotazy, sankcie, pokiaľ ide o právny štát a tiež, aby to neboli len čisto politické, právne kroky, ale aby to boli také skôr spoločenské, aby sme sa teda zamerali na ten potenciál, ktorý vychádza zo samotnej spoločnosti. Doverte teda, aby som na úvod povedal pár slov. Potenciál rokovaní nie je taký, ako by sme si prijali pretože tu nie je dostatočný monitoring a nie je tu dostatočné vedenie, také líderstvo k cieľu, čiže k vstupu do EÚ. Aké sú dôvody na toto? nerieši to príčiny problému právnych štátov, čiže autokratický spôsob, akým sa tam vládne a tak ďalej. Sú tam silní vodcovia, ktorí nemajú vôbec dôvod niečo zreformovať, ale skôr chcú zachovať status quo. Tiež to, že e, signály z Bruselu sú slabé, to je vlastne to posolstvo, ktoré tu prichádza. Môže to povzbudzovať ešte tieto, týchto lídrov. Mm, potenciálne mechanizmy, ktoré má EU k dispozícii, ako je klauzula, ako rôzne druhy klauzul, neboli nikdy využité. Čierna hora je má už teda jednu, ešte jednu kapitolu, ktorú má otvoriť, e, takže je veľmi otázne, do akej miery je tento mechanizmus úspešný. Potom je tu tá predstava toho, že EÚ z dôvodu stability v regiónu vlastne zanedbáva určité nedostatky, pokia, e, ku ktorým došlo v týchto krajinách. Čo teda môžeme robiť, pokiaľ ide o tieto Mm, misie, o tom, tom monitoringu. V podstate je to taký, taký papierový tiger, ako hovorí moja kolegyňa. Tieto misie prebiehajú už 20 rokov, ale je o nich známe veľmi málo medzi expertami, s výnimkou možno z správy z roku 2015. Čo by bolo teda, alebo čo bolo také špecifické na tej správe tribe ktorá sa zaoberala macedónskym právnym štátom a, ich, a jeho teda nedostatkami. Bol to taký špecifický mandát. Rýchlo analyzovať, poskytnúť konkrétne doporučenia vo veciach, ktoré ktoré sa týkali škandálov, ktoré destabilizovali zem. Potom je tu taká tá politická zotrvačnosť, ktorá takisto súvisí s situáciou v regióne. Po druhé, tu bola priama väzba medzi rámcom tej misie a zhoršením situácie právneho štátu. Potom tu bol mandát poskytnúť doporučenia pre konkrétne opatrenia, eh, ktoré by mala makcedonská vláda prijať. A potom tu boli ešte aj tým expertov, ktorí poskytli delegáciu expertov na podporu. A tiež chcem zdôrazniť, že na podporu svojich e, záverov, že sa e, práva tribe odhalila, že to, čo bolo predtým navrhované, tie opatrenia ohľadom e, znalostí o situácii boli nedostatočné. Čiže ako sa máme z tohto poučiť, z tejto správy tribe? Mandát, ktorý by mal byť zameraný na cieľ a na konkrétne prípady vzhľadom k času na prácu na mieste, ktorý bol veľmi obmedzený, pretože mali sme k dispozícii iba 3 dní, tak potom to plánovanie týchto práce by mali obsahovať konzultácie s občianským sektorom. A na záver žiadne zverejnené správy zo strany komisie, neboli. Čo z toho vyplýva? Občianská spoločnosť môže monitorovať tento proces a pomenovať autorov, zverejniť to dodá určitú dôveryhodnosť. Pokiaľ ide o reporting, je dôležité nemlčať. A hlas Európskej komisie by mal byť viacej počuť, pretože keď sa nebude hovoriť o porušovaní právneho štátu o kampani proti občanskej spoločnosti, proti médiám na Západnom Balkáne, tak potom EÚ v podstate ako keby podporovala autokratické elity v týchto štátoch, aby si robili, čo robia v tejto chvíli. A nie je tu potom o, žiaden pokrok o, zo strany komisie v týchto o, praktikách, vrátanie tzv. no paper o tejto praxi. Pokiaľ ide o benchmarking, toto by nemalo byť len technokratickou úlohou. Malo by sa to zamerať presne na nedostatky v demokracii. Čiže ukázať pokrok alebo jeho nedostatok nejakým vzorom pre posudzovanie, čo je tiež užitočný nástroj v konkurencii medzi kandidátmi, tiež napríklad upozorňovať na každoročné meranie pokroku, potom ponuky a sankcie, ktoré by mali potom následovať. Potom tu chcem pochváliť komisiu a parlament, pozastavenie podpory, spravodlivý podiel, pokiaľ ide o porušenie stá- právneho štátu v regióne. Toto sú všetko dôležité veci a takisto je treba si uvedomiť, že tam boli niektoré problémy s EPA 2. Nefungovali. Oni berú národné rozvojové plány ako modely, čo je pozitívne, ale je tam tiež veľké riziko podpory pre mimovládne projekty. Čiže ja by som doporučovala, aby sme doladili eh, ten zoznam eh, tých eh, inštitúcií, ktoré by mali mať profit z tejto finančnej podpory od komisie spoločne aj s poberateľmi tejto podpory. Pokiaľ ide o zvýšenie tlaku, nielen z hora nadol, o tom sme hovorili, o nutnosti zvyšovať tlak zo strany EÚ na politickej úrovni na ich lídrov na Balkáne. Ale na druhej strane, takisto tohto sandviča, by sme mali mať podporu posilovaním kapacít a skúseností občianskej spoločnosti, čo by malo byť hlavný partner tejto spoločnosti. Čiže mal by to byť ten hlavný spojenec Európskej únie, aby politické elity týchto krajinách sa priblížili tým štandardom právneho štátu a demokracie, ktorý máme u nás a ktorí by sa priblížili cieľom, ktoré si stanovili, čiže stať sa členskými štátmi EÚ. A to, čo som povedal na začiatku, spoločenská zmena, ktorá trvá generácie, nie sa vôbec naplní. Keď sa zameráme len na zmenu zákona a na nový dizajn inštitúcie, tak to určite nepovedie k žiaducemu výsledku pretože by sme mali posilniť širšiu komunitu, aby elity boli zodpovedné, aby to bol systém kontroly politických elit, ktoré na začiatku nemali vlastne dôvod pokračovať v reformách, ale skôr si zachovať taký status quo. A len posilnením komunít sa dá dosiahnuť lepších výsledkov počas toho predstupového rokovania, takisto aj po vstupe, aby ten proces už sa nedal zvrátiť. Ďakujem pekne a teraz odovzdám slovo poslednému rečníkovi. Bude to pán Naim Rašity, e, bývalý výkonný riaditeľ Balkánskej e, výskumnej skupiny pre politiky na Balkáne z Prištiny. Nech sa páči, máte 10 minút k dispozícii. Dear chairs, on... Vážení predsedovia, vážení poslanci Európskeho parlamentu, zastupcovia komisie, vážení hostia. Skutočne som veľmi potešený, že tu môžem byť. Pokúsim sa poskytnúť prehľad všetkých aspektov a víziev na ceste k právnemu štátu na Balkáne, ale taktiež sa vám pokúsim predstaviť pohľad občanov, ako občania uvažujú. Poprvé, prístup a integrácia do EÚ sú na Západnom Balkáne kľúčovými slovami a čo sa týka reforiem právneho štátu, tak tie pravdepodobne prebehnú e, na Západnom Balkáne mimo e, rámca prístupu do EÚ, pretože lídry na Západnom Balkáne sa naučili, ako prepojiť domácu a regionálnu agendu s európskou integráciou. A taktiež právny štát je úzko spojený s e, prístupom do EÚ. A v Macedónsku sa to čoskoro bude testovať. Je stále narastajúci rozdiel medzi EÚ a Západným Balkánom, čo sa týka pochopenia a vyjadrenia zmyslu týchto reforiem. Pred pár rokmi tu bolo také spoločné chápanie prípadných reforiem, ale teraz, ako, prebieha, ako obieha čas, tak vidíme, že sú tu stále väčšie rozdiely, čo sa týka hodnotenia štandardizácie reforiem právneho štátu z pohľadu EÚ aj členských štátov a na druhej strane z pohľadu miestnych lídrov a vlád. Je to otázka, ktorá podľa mňa je skutočne znepokojivá. Predovšetkým takéto rozdiely narastajú v Srbsku, v Kosove a v Albánsku. V niektorých prípadoch len papierová implementácia reformy, reformiem situáciu len zhoršuje, pretože lídry na Západnom Balkáne sa naučili ako oklamať EÚ a niekedy dokonca aj európsky úradníci vedia, že sú klamaní a že je tam skutočne náročný politický program, kde sa presúvajú priority rôznym spôsobom. No a Takto vyzerá realita na Západnom Balkáne. Riešenie politických a bilaterálnych sporov a reformné agendy musia postupovať paralelným spôsobom. Niektoré krajiny sú schopné to robiť, niektoré to nechcú robiť a iné nedokážu. A taktiež tempo pokroku prípade týchto všetkých aspektov by malo byť oveľa e, rýchlejšie, než bolo za posledné roky. No a do veľkej miery kľúčoví lídry nedokázali riadne e, predstaviť EÚ svojim občanom a taktiež zlepšiť ich životy. Severné Macedónsko dokázalo, že sa to dá za posledné dva roky. A toto je ten najlepší príklad, ktorého máme na, ktorý máme na Západnom Balkáne. Už žiadny lepší príklad nepríde. Srbsko nechce. Politickí lídry používajú svoju politickú agendu, aby podkopali reformy a právny štát a pokiaľ Európska únia neoznačí právny štát ako hlavnú prioritu vo vzťahu k Srbsku, tak si myslím, že môže byť čoskoro neskoro. Pokiaľ kapitoly 23 a 24 budú otvorené v priebehu rokovaní, tak toto nebude fungovať v Srbsku sa hovorí, že čím viac kapitol v Srbsku otvorí, tak tým je menej demokratické. Môžem o tom povedať aj viac. Čo sa týka Albánska, tak tam sa dajú vykonať určité kľúčové reformy, ale nie úplne. A je tam taktiež určitá opozícia, čo týka zmien statusu quo. Je tu silný protest eh, aj vnútri vo vláde, aj zo strany politickej opozície, zo sveta organizovaného zločinu. A pokiaľ vláde sa nepomôže, tak čoskoro ten pokrok zastaví. Zastane. Čo sa týka Kosova, tak tam to stagnuje, súčasné elity a taktiež vláda ani opozícia nie sú pripravené transformovať eh, spôsob riadenia. A je zásadné, aby Kosovo uzavrelo mier so Srbskom a prešlo k novej kapitole budovania štátu. V prípade, že nebude nejaká dohoda, tak súčasné elity budú pri moci ešte oveľa dlhšie. No a budúcnosť ako európskeho členského štátu bude veľmi vzdialená. Reformy naďalej stagnujú všetko by sa mohlo zmeniť, pokiaľ by prišla komplexná dohoda so Srbskom. No a podľa mňa bude ľahšie predať ťažký kompromis, než e, dlhodobo udržiavať status quo. Kosovo urobilo veľa, čo sa týka témy bezvízového styku a príslušného dialógu. A je dôležité uvedomiť si, že na Západnom Balkáne ešte ľudia nevidia žiadny prínos reformien, len možno černohorskí občania už cítia určité účinky, čo sa týka napríklad slobody médií, právneho štátu. Niekde sa dokonca ľudia vrátili do temnej éry 90. rokov. A ľudia majú teraz len o trochu vece peniazy, sú trochu lepšie platy. Čo sa týka srbských lídrov, tak tí nedokážu Európskej únii vlastným občanom dať skutočnú voľbu je tu otázka, či prezident Vučič e, potlačí protesty, alebo či otvorí svoju mysel a či zvráti masívnu kontrolu, ktorú stanovil na všetky aspekty verejného života v krajine. A dúfa sa, že nepríde režim, ako bol Zakrievského, e, Severno-Macedónsku vláda má takúto šancu. Čo sa týka Kosova, tak občania majú stále väčší záujem na, eh, rozšír, na vyriešení otázok a problémov so Srbskom. Sú tu eh, konflikty medzi politickými stranami, ktoré potom ovplyvňujú prieskum verejnej mienky. Taktiež eh, je tu veľmi nízka úroveň verejných služieb, taktiež čo sa týka prístupu k zdravotným službám, k vzdelávaniu. Um, taktiež e, je tu otázka sociálnej súdržnosti, ktorá je ohrozená v prípade rôznych reforiem. Napríklad tu mám otázku Srbska a Albánska, Severného Macedónska. A tieto reformy boli v podstate zdrojom sporov medzi e, vládou a opozíciou, a to aj v Kosove. No a raz opäť o 10 rokov už reformy v podstate nebudú mať zmysel, lebo už e, na to nebudú v tomto regióne ľudia. Čo sa týka populizmu, tak ten je, e, často sa opiera o etnický nacionalizmus, o konflikty, sú tu etnické politiky, konfliktné, konfliktná retorika a čo Grojevský robil v roku 2008 až 2016. Srbsko a Kosovo pravdepodobne budú robiť rovnaké veci v prípade, že sa nedohodnú. Taktiež vidíme, že sú tu náznaky takéhoto narastajúceho napätia medzi týmito tými krajinami a lídry v týchto dvoch krajinách sa snažia udržať pri moci za každú cenu. Elity na Západnom Balkáne si urobili dobrých priateľov v EÚ. Členské štáty sú proti rozšíreniu EÚ, hovoria stále o právnom štáte a tie, ktoré e, pod, chcú podkopať e, podporu právneho štátu, tak tam máme e, napríklad Maďarsko a podobne. A vláda a elity majú teraz viacej peniazy než pred 20 rokmi a dobre môžu svojich ľudí zaplatiť, môžu zdvihnúť platy, zaplatiť verejných úradníkov a získali si veľkú podporu v rámci svojho systému. Máme tu profesorov, sudcov, učiteľov a podobne. Títo sú lojálni a obávajú sa, že keby prišla zmena, tak by mohli prísť e, o pracovné miesta alebo oplaty. Takže stredná trieda je v veľmi komplikovanej situácii, čo sa týka peňazí, ktoré vlády dostávajú od EÚ na podporu reforiem. Tak to je oveľa menej než to, čo majú teraz v rukách pár stoviek miliónov eur, ktoré Severné Macedónsko, Kosovo, Srbsko dostávajú každý rok. Toto je oveľa menej než to, čo vlády teraz majú vo v rukách. Európske peniaze podľa nich sú pomalé, e, príliš e, podmienené, rigidné. A je tu veľa viacej peniazy, ktoré prichádzajú od inakiaľ a čiastočne idú vláde a čiastočne ľuďom, z vlády do vrecie. Je to veľmi jednoduché. Takže pokiaľ chceme, aby celý tento proces bol dôveryhodný pro program rozšírenia na Západnom Balkáne, tak by EÚ mala osloviť mimovládky, akademickú obec, študentov. A čo sa týka e, fondov a štrukturálnej podpory, tak e, musíme pomocou týchto prostriedkov zakotviť e, v spoločnosti hodnoty. Je treba postupovať od najnižších vrstiev. Čo sa týka EULEX v Kosove, tak ten by si mal zvaliť veci a odísť domov a žiadne podobné iniciatívy by sa nemali zavádzať. Európska únia by mala vykonať riadne vyhodnotenie e, rôznych misií v týchto krajinách. Mali by byť e, tieto operácie plne verejné, prístupné, mali by zapájať celú spoločnosť, taktiež toto hodnotie by malo byť vykonané v jasnom a dostupnom jazyku. No a na záver čo sa týka Európskej únie a atraktivity, tak väčšinou táto atraktivita funguje. Naďalej e, napríklad Kosovo implementovalo reformy vo vzťahu k liberalizácii vízového styku. Macedónsko a Albánsko taktiež e, podporujú predprístupovú agendu, ale naďalej e, nemáme riadny prístup k občanom, pretože elity nevidia prínos reforiem Takže ešte nás čaká veľký kus cesty. A na Západnom Balkáne skutočne veľká nespokojnosť bežných občanov. Ďakujem všetkým rečníkom a teraz dáme príležitosť sa vyjadriť kolegom, pokiaľ majú nejaké vyjadrenia alebo otázky. Pán Panzeri za výbor AFET. Alebo nie, pani Itfel. Nikto sa nepožiada, nikto nepožiadal o slovo, len sa to snažím trochu rozbehnúť. Sofie, možno len krátku otázku k tomuto poslednému príspevku. Toto už tu počúvame dlho. A nie len zo strany kandidátskych krajín, ale aj zo strany členských štátov EÚ. Podvody, korupcia, ktoré prichádzajú spolu s európskymi s fondami, že toto taktiež e, je, sa tomu napomáha, tomu napomáha to, že je tu veľká byrokracia a je to trochu neprehľadné. Takže Európska komisia nevyzerá, že by sa chystala zmeniť svoj prístup, stále pokračujú rovnako. A myslím si, že to, čo ste povedali teraz vy, a ja už som to počula aj predtým od iných, že by to v podstate malo viesť k zmene, zmene prístupu zo strany Európskej komisie. Ďakujem, Sofie. Pán Jurek. Bardzo dziękuję. Dziękuję za wszystkie wystąpienia. A... Ďakujem pekne za všetky wystąpienia, za všetky prejavy a rád by som nasmeroval túto svoju otázku predovšetkým na pana. Bukvika. V súvislosti s so stanoviskom Benátskej komisie. Chcel by som povedať toľko, že otázka rozšírenia je vždy veľmi ťažkou otázkou, pretože musíme zladiť dve veci na jednej strane. Tu máme hodnotenie stability jednotlivých krajín, s ktorými rokujeme a na druhej strane je to povinnosť Európskej únie spolupracovať v podstate so všetkými krajinami. Hovorili sme teraz o západnom Balkáne. Bolo dôležité doriešiť tú grecko-macedónskú krízu. Gréci nám eh, pripomenuli, že jazyk a slova má svoj význam, že história má svoj význam, že Európa má svoju kultúru a nemôžeme o to pripraviť Európu kvôli niektorým vládám, ktoré majú väčšinu. Vy ste upozornili na nebezpečenstvo takej jednostrannej demokracie väčšiny, ktorá sa odvoláva na verejný záujem a na vyhrané voľby. Chce postupovať bez ohľadu na právny štát. Nepozorujete takisto toto v Európskej únii, lebo častokrát počujeme, že zastupujeme parlamentnú väčšinu že príjmame uznesenia, kde hovoríme, že reprezentujeme väčšinu vlád. A veľmi často ešte v mene verejného záujmu vidíme, že úplne nebereme do úvahy právny štát. Takže rád by som sa e, obrátil na vás ako na právnika 12. septembra sme v parlamente videli nevydanú vec. Parlament podal žiadosť aby proti Maďarsku bolo zahájen postup podľa článku číslo 7 zmluva o fungovaní Európskej únie sa hovorí, že keď parlament chce podať takúto žiadosť, tak ju musí podať väčšinou teda dvoch tretín vyjadrených hlasov. Ja mám pred sebou tie podklady k hlasovaniu. Máme tri, tri zelené, biele a červené uh, farby. Môžeme hlasovať tým za, proti, alebo sa môžeme zdržať. Nepočujem, alebo pardon, nepoznám žiaden politický iný orgán na e, svete, žiadnu krajinu alebo parlamentné zhromaždenie, ktoré by bolo medzištátno, kde by kvalifikovaná väčšina umožnila diskvalifikovať čas od vzdaných hlasov. A my sme niečo takéto zažili. Niečo takéto sme zažili práve v Európskom parlamente. Ospravedlňujem sa, teraz nehovorím o Polskom sejme, teraz hovorím o Európskom parlamente pár expertov z Európskeho parlamentu rozhodlo, že nebudeme brať do úvahy hlasy tých, ktorí sa zdržali. A zmluva hovorí pritom jasne odovzdaných hlasov, vyjadrených hlasov. Poznáte to, <laughs> pán profesor, aj nejaký iný príklad iného parlamentu na svete, kde by kvalifikovaná väčšina umožnila nebrať do úvahy časť spravde odovzdaných hlasov. Povedzte. Iný príklad. Zaangažovanie Európskej únie do otázky ratifikácie Istanbulského dohovoru. To je veľmi sporná vec medzi krajinami Európskej únie. A teraz nemám na mysli konkrétne Bulharsko, ale niekde sa do toho zapája aj ústavný súd. Ústavný súd Bulharska povedal, že Istanbulský dohovor je v rozpore s Bulharskou ústavou, pokiaľ ide o rodinné právo. A teraz e, je systematicky vyvíjaný tlak na túto krajinu, aby vláda a parlament nerešpektovali výrok e, ústavného súdu. Avšak nie je možné, aby vláda príjmala rozhodnutie, ktoré je v rozpore s ústavou s rozhodnutím alebo výrokom ústavného súdu. Keď sa však Európsky parlament vyjadruje k niečomu inému, tak eh, by to mal aj osvetliť. Ja som to pochopil tak, že vy niečo takéto pozorujete aj na Západnom Balkáne. Ale ja sa vás teraz pýtam, nevidíte to aj v krajinách Európskej únie? Mňa zaujíma hlavne to, čo eh, to fórum, na ktorom pracujeme. To má byť základné fórum pre našu spoločnosť. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Petr Lo. Pred 15 rokmi bola Európska rada v Solúni, kde sa krajina Západného Balkánu poskytla Európs- vízia európskej budúcnosti. Ale my sme naďalej v situácii áno, ale po 15 rokoch. Aj tu tá obvyklá diagnóza. Bol zaznamenaný pokrok, ale treba urobiť ešte viac. Samozrejme, Nemôžeme mať jednu úniu, ktoré by boli e, dve rôzne chápania právneho štátu. Otázka pre panelistov. Máte nejaký nápad, ako dynamizovať tento proces? Ďakujem, pán Peterle. Pán Ademov, chcete niečo povedať? Pán Ademov? Nie? Dobre, takže to je možno všetko. To je všetko. Áno. Taktiež je to otázka, alebo niečo pre komisiu strany pani Infeld. Chcete sa vyjadriť? Ďakujem za tieto otázky, za vaše vyjadrenia. Je to veľmi dôležitá otázka, ktorú pani Infeld tu predniesla. Samozrejme je treba neustále prispôsobovať naše nástroje, aby boli účinné tak, ako to potrebujeme a musíme aj podporovať krajiny, ktoré sú na ceste e, k európskemu členstvu. Máme tu solunské rozhodnutie, v ktorom sa hovorí o tom, že tieto krajiny majú európsku budúcnosť. No a ja by som povedal, že tu prebieha neustála zmena. My vyvíjame rôzne nástroje, ja už som o tom hovoril na úvod. Nebudem to celé opakovať. Len chcem povedať toľko, že náš prístup je dobre stanovený v stratégii pre Západný Balkán. Je tam jasne povedané, že hlavne dotknuté krajiny si musia zaistiť pokrok a musia si rozhodnúť, v čom budú ako pokračovať, postupovať máme stanovených v tejto stratégii 53 konkrétnych krokov, ktoré budú podporovať takéto zmeny v oblastiach ako napríklad právny štát. Takže toto je jeden veľmi dôležitý prvok nového prístupu. Po druhé, je tu náš spôsob práce na rokovaniach. My sme sa rozhodli, že to nebudeme každý rok meniť, potrebujeme stabilitu. A je tu jednoznačnosť najprv základné prvky a potom budem pracovať na kapitolách 23-24, ktoré priamo vplývajú na smerovanie rokovaní. Na tom budem pracovať. Ďalej sa hovorilo o tom, ako môžeme lepšie spolupracovať s dotknutými krajinami, ako im lepšie vysvetliť, aké máme očakávania. No myslím si, že sa dá ešte robiť viac v rámci verejnej diplomácie, priamo e, v teréne, priamo na mieste. Je treba im vysvetliť, aký bude mať dopad nečinnosť a ako to bude vyzerať e, v súvislosti s reformami. A ďalej, čo sa týka zhoršovania situácie, tam už som to povedal jasne. A vy, ktorí sledujete naše vyhlásenia komisie, tak si určite uvedomíte, že sme veľmi aktívni v tejto oblasti a dávame dobre najavo, keď nie sme spokojní s opatreniami v týchto krajinách. Bohužiaľ sa to v poslednej dobe, v posledných pár mesiacoch párkrát už stalo. Takže tým som sa čiastočne vyjadril k tej prvej otázke. Ešte by som chcel dodať, že my ako komisia vy ako parlament a ostatné inštitúcie sa môžeme len snažiť, aby sme ukázali, aké sú tu príležitosti. A že sme poskytli týmto krajinám určitú podporu, ale politické elity, občanská spoločnosť a iní aktéry v dotknutých krajinách musia urobiť ďalšie kroky, tak aby zaznamenali pokrok. Ďakujem. Len stručne sa vyjadrite k otázkam. Ďalším, pán Bukikio. Stručne. Pán predseda, ďakujem. Chcem sa len vyjadriť k otázke pána Jureka. Súhlasím s vami. Zdôrazňujete dôležitosť paktu stability v rámci prístupového postupu Stabilita je veľmi dôležitá. A tá dohoda medzi Gréckom a Severným Macedónskom je skvelým krokom ku predu, aby som rád, keby podobné konflikty sa budú, v blízkej budúcnosti pod, taktiež takto vyriešili. No a čo sa týka rešpektu právnemu štátu strany Európskeho parlamentu, tak ja sa k tomu samozrejme nemôžem vyjadrovať. Vy ste hovorili o príklade Bulharského ústavného súdu a jeho rozhodnutia, ktoré sa nepačilo vláde, ako Poliak by ste si mali uvedomiť, ako situácia vyzerá, aké je moje stanovisko. Stanovisko všetkých súdov alebo rozhodnutia všetkých súdov, predovšetkým ústavných súdov, musia byť rešpektované aj v prípade, že vláda alebo nejaká politická strana alebo prezident nesúhlasia s takýmto rozhodnutím. Ďakujem za vašu otázku, pani Jurek. Ďakujem. A teraz len stručné odpovede od pána Kmečiča. Teda samozrejme, ak chcete. Isté, ak nechcete, tak nemusíte. Ja by som chcel predovšetkým, pokiaľ ide o odkazy, ktoré prichádzajú z Európy a aké sú, ako sú prijímané v regióne. Pretože rastie tu nie, určité nedorozumenie, že čo pochádza od komisie, čo pochádza z členských štátov. že keď žijete v regióne, tak tie od, správy, ktoré prichádzajú z regiónu, sú aj také, že máte premiéra, ktorý je obvinený z porušovania práva, napríklad v Macedónsku, a potom dostane azyl v inom členskom štáte. To je tiež aj odkaz Európskej únie voči regiónu. A s týmto myslím si, si, myslím si, že odkaz Európskej únie by mal byť jasnejší a viac inkluzívny lebo inak si myslím, že ideme do rizika toho, že stratíme podporujúce hlasy, alebo tie proeurópske hlasy a tí, ktorí boli veľkí nadšencami za EÚ a sú sklamaní z toho, že EÚ nekoná pri porušovaní demokracie v regióne a keď my stratíme tieto kritické hlasy, tak potom kto bude motorom týchto reforiem budúcnosti? Predseda, ďakujem pekne. Ja som iba sa díval do programu a rozmýšľal som, že ak, aké otázky som sa spýtať, či ešte niekto chce urobiť nejakú takú stručnú odpoveď. Skúste byť stručný podľa možností. Tu toto leto, keď sa hovorilo o liberalizácii víz pre Kosovo, tak e, srbský predstaviteľ povedal, že neroz, ne, nedôverujeme správe Európskej komisie. My sme povedali, že keď vy jej neveríte, prečo máme jej my veriť? O tom vlastne je to, to nedorozumenie, ktoré Marko hovorí, sa týka Západného Balkánu. Ale ešte tu je množstvo iných vecí. Napríklad Severné Macedónsko, eh, Albánsko, tam sú zastavené rokovania, ktoré sú kľúčové pre región, či už ide o investovanie, musí tam byť dohoda čo najskôr, takže politická eh, tá cesta, eh, politicky sa to dá vyriešiť, môže otvoriť cestu ďalej tie správy o jednotlivých krajinách, to musia byť jednoduché manuály pre celé krajiny, ktoré sa dá ľahko čítať a musia oveľa viacej byť zapojené alebo zapojiť aj občianskú spoločnosť do toho. To by mohlo priniesť nejaký rozdiel a tiež aj v podstate biznis komunita, podnikatelia chcú, aby tam bol právny štát, pretože kto investuje v Kosove, Macedónsku, Srbsku, tiež sú tam e, podniky a podnikatelia, ktorí chcú investovať tam, kde vládne právny štát. Predseda, ďakujem pekne. A prvnež požiadam pána Kukana, aby urobil určité záverečné e, poznámky, tak nám menej seba by som chcela poďakovať všetkým rečníkom, aj poďakovať tým ktorý, poslancom, ktorí sem dnes prišli. Iste, že je už záver nášho mandátu a je tiež v pondelok, tak ma to mrzí, že ne, ne, nie je nás tu viac poslancov, ale to neznamená, že táto téma je menej dôležitá keď sa pozriem na ten dlhý zoznam spravodajcov v našom výbore e, a pre právny štát, my sme vytvorili aj, práv, aj, aj, aj e, skupinu pre právny štát, ktorej predseda Sophie Intfeld. A je množstvo práce sa tu udialo e, aj zo strany šéfov delegácií a máme um, veľmi úzkú spoluprácu aj v rámci nášho výboru a s, tými, s týmito príslušnými krajinami. Takže chcel by som poďakovať srdečníkom za to, že tomu pripisujú rovnakú dôležitosť, ako si to zasluhuje. No teraz by som rozdal slovo pánovi Kukanovi, ktorý je predsedom pracovnej skupiny AFETu pre Západný Balkán, aby urobil určité záverečné poznámky. Pán Kukan, nech sa páči. Ďakujem, pán pred, spolupredseda, budem stručný, lebo vo svojich záverečných poznámkach by som chcel vyjadriť eh, ocenenie expertom a osobitne som ocenil tú skutočnosť, že vo svojich vystúpeniach hovorili na báze skutočného politického života, ak je v západnom Balkáne a v jednotlivých krajinách nechceli nám urobiť nejaký, vyvolať dojem, že nejakými sofistikovanými a veľmi zložitými analýzami, ale hovorili priamo z terénu a vyhodnocovali situáciu tak, ako je. Chcel by som ešte tiež poďakovať aj váženým poslancom, že prišli na túto diskusiu a všetkým, ktorí sú v tejto miestnosti. Ja som ešte osobitne rád, že sme mali príležitosť eh, mať to, tento briefing ešte prv, než Európsky parlament ukončí túto, to, to, túto svoju, toto svoje obdobie, tento svoj mandát. A téma bola taká, aká je a každý, kto vystúpil, súhlasí, že právny štát je skutočne chrbticou demokracie a jedna z najdôležitejších oblastí aj v prístupovom procese do EÚ. A podobne ako každý zdôraznil, je to aj základ pre členstvo v Európskej únii, dodržiavanie právneho štátu. A je preto podstatné, aby sme neustále zdôrazňovali túto dôležitosť aj našim partnerom na Západnom Balkáne. Európske inštitúcie naďalej musia trvať na právnom štáte a dobrej správe vecí verejných a dodržiavaní práv občanov a základných práv v regióne. By som chcela pripomenúť to, čo povedala pán Bukvicio, že otázka právneho štátu musí byť plne implementovaná a vláda musí mať odvahu aj schopnosť vysvetliť obyvateľom, že tieto otázky sa nedejú kvôli Bruselu a vláda nechde s týmto uspokojiť Brusel, ale že to je pre dobro a lepší život pre občanov tejto ich krajiny. Možno je to ťažké, ale musíme to robiť, aby sme presvedčili e, ľudí týmto, e, týmto spôsobom. Takisto musíme urobiť vyhodnotenie, ktoré je realistické, kde sa konkrétne nachádzame v procese rozširovania. Je jasné, že bez jasných, e, matateľných procesov v otázkach právneho štátu, kapitola 23-24, tak sa neudeje žiadne ďalšie rozširovanie EÚ. Dívajme sa na veci realisticky. Poznamenal som si niektoré kritické pripomienky od našich dvoch kolegov určitú takú, ako by trošku sa stiažovali na to, akým spôsobom Európska únia a komisia funguje. Ja, to aj, ja tomu aj rozumiem. A ja vždy hovorím, že proces rozširovania je vlastne určitý spoločný podnik nás a našich partnerov. A keď my od nich žiadame, aby splnili niečo, a keď oni splnia, potom je to na nás, aby sme tiež splnili. A keď my nesplníme a zase prinášame nové požiadavky, vtedy strácame reputáciu. Takže mali by sme sa dívať na to takto. Ale tiež súhlasím aj s pánom Danielsom, keď hovoril, že musíme byť veľmi my, hľadiska toho, ako hovoríme našim partnerom, že musia splniť plne kritéria, požiadavky, inak nebude žiadna nejaká zlava alebo skratka. Je to tak. A keď sa dívam na región, situácia je pomerne závažná. Nebudem teraz hovoriť detailne o jednotlivých krajinách, ale vo všeobecnosti, a to sme dnes už aj počuli, vidíme, že tu je úbytok sabox smerom dozadu ubytok v otázkach demokracie aj právneho štátu. Je pravda, že pred niekoľkými rokmi boli naše očakávania oveľa vyššie. Ehm, vysokou témou v každej z týchto krajín bola e, e, reforma justície. Avšak výsledky zatiaľ zlyhávajú. Preto musíme naďalej tlačiť po tejto reforme a jasne urobiť jasné odporúčania, ktoré sa budú týkať reforiem a presadzovania právneho štátu. Kapitol 23-24 a to je ako jadro prístupového procesu EÚ pretože sú, sa vyvíjajú okolo konanských kritérií. A musíme im pripomínať, že sú to stále vysoko platné, platné kritéria, kritéria, ktoré definujú, že kto a za akých podmienok je pripravený vstúpiť do EÚ. Ja by som chcel využiť príležitosť a uviezť prvé z niektorých kritérií, vždy dobre to pripomenúť. Prvý je stabilita inštitúcií, garancia demokracie, právny štát, ľudské práva a rešpektovanie a ochrana menšín. Bez jasného merateľného pokroku v tej, týchto oblastiach nebo, sa nepohneme ďalej. A dúfam, že tento odkaz bude, zostane ako takým malým dedictvom tohto končiaceho parlamentu a že sa stane táto otázka naliehavo v druhej polovici roku 2019 predseda. Ďakujem pekne všetkým rečníkom aj kolegom, ktorí zorganizovali tento hinik. Ďakujem pekne. Prajem vám príjemné popoludne, vážení kolegovia. Ďakujem za účasť.